poskytnúť humanitárnu pomoc, ale zároveň samozrejme dbáme aj o fyzickú bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, ktorí máme v, te- v teréne. Ďakujem vám za vyjadrenú podporu. Týmto sme ukončili rozpravu k tejto téme a piatok o 12. sa bude na túto tému hlasovať. Dámy a páni, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a ide o situáciu v Sýrii. Úvodom e, poskytnem slovo e, e, podpredsedníčke rady Lady Ashtonová. Máte slovo. Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážení poslanci a poslankyne, skutočne je nehorázna miera e, násilia, e, ktorú e, vidíme v Sýrii. Sily nového režimu bombardujú mesta, nedbajú na zabíjanie civilistov. Násiliu sú vystavené aj deti a jednoducho ten potenciál ďalej militarizácie, eskalácie konfliktu je všade prítomný. Zvýšená miera násilia, ktoré e, vlastne e, predchádzalo e, tomu termínu, ktorý sa týkal zloženia zbraní 12. apríla, tá miera násilia bola neakceptovateľná. To, čo sa dialo v mestách Hama a Dera, je e, nehorázne. Skutočne ja e, Ehm, apelujem na to, aby sa E, urobilo všetko preto, aby sa skoncovalo s týmto násilím a aby sa implementoval Ananov plán čo najskôr. Tá situácia je veľmi nestabilná a e, vlastne násilie, ktoré sa prejavilo v mestách Homs, Hana a Alepo, sú akýsi, akýmsi tragickým varovaním, že nesmieme dopustiť, aby veci sa vyvíjali takýmto spôsobom. Bezpečnostná rada OSN jednomyselne schválila e, uznesenie ktorým sa schválilo okamžité nasadenie e, týmu 30 e, vojenských pozorovateľov do Sýrie. Myslím, že to je veľmi dôležitý e, krok z hľadiska implementácie, implementácie plánu špeciálneho vyslanca Ligy arabských štátov Kofi Anana. Jeho plán má 6 bodov a zatiaľ žiaden z nich sa nepodarilo realizovať v praxi. Spolu s našimi európskymi zástupcami na úrovni e, Bezpečnostnej rady e, Spojených národov. Im sa chcem poďakovať za ich prácu. Chceme e, skutočne sa zasadiť o presadenie Ananovho plánu. Ja som sa zúčastnila vlastne rokovania s Ruskou a Čínou v tejto téme. Bezpečnostná rada OSN prijala uznesenie, ktoré, e, ktoré sa vyjadrilo k sírskému režimu, dovolím si citovať, je, dvo, je e, dôležité a so srdkou nalihovstvou, aby sa presadil komplexné a okamžité e, okamžité nasadenie vlastne všetky prvky toho šesťbodového plánu Anana v Sýrii. A tu nie je o čom rozmýšľať. Tento šesťbodový plán nie je akousi alternatívou, je povinnosťou. Musíme skutočne e, podporiť e, aj e, po humanitárnej línii všetky tie lokality, ktoré sú najviac postihnuté týmito problémami. Len ak dosiahneme zastavenie tohto násilia, tak potom budeme môcť uvažovať o rozvinutí aké akéhosi mierového plánu o demokratickom e, vývoji a prechode e, k novému e, demokratickému režimu v Sýrii. Myslím, že toto uznesenie je príležitosťou pre celý režim, aby došlo k zvratu. Musíme skutočne naďalej trvať na jednotné Eh, jednotnú líniu v našom konaní. A preto je veľmi dôležité, aby členovia Bezpečnostnej rady OSN podporovali Kofi Annana v jeho snažení a aby aj pozorovateľská misia v Syrii sa stala operatívnou čo najskôr. Čína a Rusko zohrávajú kľúčovú úlohu pri nastolení riešenia v tomto e, konflikte a je to na ich pleciach a e, je to v rukách ich vplyvu, aby sa podarilo úspešne uplatniť uznesenie Bezpečnostného výboru OSN. Ja osobne som vyjadrila e, podporu osobitému vyslancovi Anánovi. Takisto som ho uistila o tom, že som v tomto zmysle hovorila aj s generálnym tajomníkom eh, OSN Banky Moonom eh, v rámci našej spolupráce s Ligou arabských štátov sme eh, vlastne podporili vytvorenie situačného zázemia LAS, aby sme zlepšili komunikáciu. Minulý týždeň som zvolala krizovú platformu, na ktorej sa podielajú všetky relevantné služby EAS a e, komisie pod vedením pána Piera Vimonta a skutočne snažíme sa združiť e, naše e, naše inštrumentárium a koordinujeme s Gergievom a snažíme sa skutočne aj komunikovať s predstaviteľmi štátov susediacich so Sýriou prostredníctvom ich veľvyslanectiev v Bruseli, ale aj priamo v teréne. Snažíme sa skutočne e, postupovať bilaterálne a multilaterálne v tejto oblasti. A e, my sa snažíme nasadzovať nasadzovať všetky páky. E, medzi iným sme aj pozastavili úverové e, linky, a aj technickú podporu Sýrie. E, viace mám mm, takisto boli pozostavené programy Tempu za Erasmus, ktorí sa týkali sírskych študentov. Po opätovnom nastavení nového režimu, tak chceme samozrejme obnoviť poskytovanie týchto programov študentom z tejto oblasti. Podpora susediacim krajín je takisto kľúčovou otázkou. Ja osobne som diskutovala o tejto téme počas mojej návštevy v Turecku. S, som hovorila s ministrom zahraničným vecím e, Turecka, e, pánom Davutolgom cez víkend. Humanitárna a bezpečnostná situácia na tureckých hraniciach je kritická pri riešení tohto problému. Vieme, že Turecko má 25 tisíc utečencov z územia Sýrie. Ja som poskytla, navrhla ponúkla e, pomocnú ruku e, e, že sme ochotní túto poskytnúť. To bolo tlmočené aj počas diskusie s ministrom zahraničných vecí Turecka. Chceme mobilizovať všetky páky, ktoré máme na to, aby sme podporili spoluprácu s Jordánskom a Libanonom. O tomto som hovorila aj pri rokovaní s ministrom zahraničných vecí Naserom Judehom. Je dôležité eh, si uvedomiť, že obrovské počty ľudí sa nachádzajú mimo svojho bydliska, nachádzajú sa v utečenských táboroch v susediacich štátoch. Preto musíme eh, podporiť tie regióny a lokality, ktoré sú najviac otrasené utečencami zo Sýrie. Musíme im pomáhať predovšetkým v oblastiach eh, zdravia a vzdelávania. Komunikovala som v tomto zmysle aj s komisárom Fulom a získala som jeho eh, podporu eh, a v tomto zmysle eh, je, považujeme za urgentné uplatniť tzv. špeciálne opatrenie komisie a využiť rezervu 23 miliónov eur z fondu ENPI. Takisto 23. marca e, boli schválené na pôde Rady ministrov pre zahraničné e, veci e, určitý zoznam európskych sankcií. Tak, takisto môj tým v Paríži v rámci pracovnej skupine rozoberá sankcie, ktoré boli koncipované na istambulskom zasadnutí. Musíme skutočne byť v teréne, musíme načúvať hlasu sírskej populácie, sírsky ľud Eh, apeluje na nás, aby sme neodchádzali, aby sme ich neopúšťali. Eh, takisto aj eh, v rámci e, delegácie EÚ viaceré členské štáty EÚ vyslali e, posilnené diplomatické e, síly. Mám na mysli diplomatické síly Španielska, Talianska, Belgická, Holandska. Ja sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí komunikujú s opozičnými skupinami. Našim hlavným cieľom je posmelovať všetky skupiny, aby zabudli na rozdiely medzi nimi, aby spoločnými silami sa snažili dosiahnuť užšiu spoluprácu v prospech demokracie. Musia tieto e, opozičné skupiny vytvoriť si akúsi spoločnú víziu budúcnosti Sýrie. Takisto som inštruovala EAS, aby pokračovali vo svojich rokovaniach s opozičnými skupinami, aby takisto komunikovali so skupinami zastupujúcimi e, e, etnické minority. A musíme si uvedomiť, že sú ohrozené životy, budúcnosť e, e, sírskeho ľudu. A skutočne dozrela chvíľa na to, aby Asad naplnil e, svoje slova skutkami. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo pánovi Salafrankovi. Ďakujem pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni. Na sírskej šachovnici sa hrá trojaká partia rozhodnutie o vplyve medzi Saudskou Arábiou a Iránom a akú úlohu bude mať Egypt v arabskej jari a vákum, ktorú necháva volebná kampaň USA a toto vákum chce zaplniť Čína a Rusko. Taká zdánlivá dobrá správa je, že toto uznesenie, táto rezolúcia sa jednomyselne sa schváli v Rade bezpečnosti OSN, ale čo je dôležité, aby hlasovanie o tomto uznesení bolo koherentné s krajinami, ktoré e, tak ako sa správajú v Syrii. Diplomatická cesta je pomalá, um, pomaly prichádzajú výsledky a, a Sad iní teda získavajú čas. A hoci musíme podporiť pani Eštonovu, v pláne pána Kofi na nále vysielame dvojaké posolstvo medzinárodnému spoločenstvu. Na jednej strane pán Elasad je stále pri moci, získava čas, vie, že s vetom Ruska a Číny môže ďalej masakrovať beztresne obyvateľstvo a na druhej strane vysielame posolstvo disidentom, že nemáme krátkodobé riešenia. Preto je dôležité, pán predsedajúci, aby sme všetky tieto faktory brali do úvahy. Samozrejme, veľmi si cením akcie EÚ, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, fondy, ktoré ste spomenuli, ktoré tak ako postupí pani Georgiová, tiež misie. A ako správne povedal jeden španielský diplomat, na základe plánu pána Kofiho a na riešenie tohto konfliktu bohužiaľ musí začať Asadom ale tiež musí skončiť tak, že Asad odíde z krajiny. Ďakujem za pozornosť Ďakujem a teraz dávam slovo na dve minúty pani De Kaiser. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. S pani Gomez sme boli na sírsko-libanonskej hranici na začiatku apríla a mali sme sa stretnúť s časťou sírskej opozície, ktorá sa dostala do Berútu a aby sme lepšie pochopili rizika v Libanone a eventuálnej e, zvýšenia napätia medzi sunitmi a šíitmi. A čo z toho vyplýva? Neviem, či máme jasnejšiu predstavu ako na začiatku, ale všetko to, čo sme počuli od e, sírčanov, E, obava o proxy war, teda e, vojny z blízkosti, z tých blízkych regiónov, z toho, že e, v Syrii je ten konflikt medzi šítmi a sunitmi a že by do toho mohol zasiahnuť Katar a Saudská Arábia. Takže toto všetko tam vidíme a, a zdá sa, že Ananov plán je jediným možným riešením okrem občianskej vojny v Syrii. A to vôbec nie je uspokojivé, ale to je pocit, ktorý tam panuje. A na nov plán ale musí byť operatívny, vylepšený, ktorý bude uvažovať o tom, že a ktorý bude do určitého termínu, krátkoho termínu, bude žiadať odchod Lasada a o tom sa veľa diskutovalo so sírskou opozíciou, aby tento plán bol skutočne operatívny. A je tam tá obava občianskej vojny a je tam obava z vplyvu Kataru a tak ďalej. A druhá vec, utečenci. To by mala byť priorita, priorita humanitárna, ale aj politická. V Libanone je to politická priorita. To sú sírsky oponenti, ktorí sú proti Hizbalahu. Takže je potrebné, aby sme my z toho urobili politickú prioritu. A záverom, pani Eštonova. správne ste zachovali ambasádu, zastúpenie EÚ aj v Bengázi. Nech bojujú, bohužiaľ, rečnička bola prerušená, ale veľmi ste prerušili, e, predlžili váš rečnícky čas a na 3 minúty dostáva slovo pán Ferhovštát. Nehnevajte sa, ale musíme poriadok udržiavať. Teraz pán Ferhovštát. Pani Aštanová, uviedli ste veľmi diplomatickú reč, musím povedať, ale tentokrát e, e, nerad súhlasím s pánom Sarkozym, ale musím pripustiť, že má pravdu. E, Nemyslím si, e, že stále máme onanov plán, alebo že existuje e, alebo že funguje. Pripustíme to, vy ste hovorili o tom, že bolo viac ako 100 porušení onanovho plánu za posledných 10 e, dní a viac ako 50 ľudí zabili včera. Neviem, koľko obetí bolo dnes v Sýrii a ako teda môžete hovoriť o Ananovom pláne? Ananov plán ktorý sa neuplatňuje v praxi, ktorý neuplatňuje v praxi Bashar al-Assad. Takže myslím, že um, medzinárodné spoločenstvo opäť potrebuje niekoľko um, stoviek uh, vražd. Nech uh, si všetci uvedomia, že to nefunguje, pretože Bashar al-Assad nie je ochotný to uplatňovať. Myslím si, že to všetko nás uh, vedie k zvýšeniu zabitých v Syrii a ďalšia myšlienka je, že mali by sme dať pozorovateľov a medzinárodné spoločenstvo hovorí, že je to v poriadku, e, že my tam dávame podporu, ale akú podporu, aby sme tam dali 250 pozorovateľov, potrebuje niekoľko um, tisíc vojakov, aby sme ich chránili, ináč je to nemožné. Pán Môž je špecialista, možno on to vie povedať, e, keď e, chcete dať 250 pozorovateľov do Sýrie, koľko na to potrebujete vojakov. Prečo to chceme robiť? Aby sme chránili mm, pozorovateľov a nie aby sme chránili mm, Sýrčanov, ktorí sú mm, pod útokom Bashar al-Assada. Myslím si, že to nie je cesta pred. Čo, tu, čo tam chceme pozorovať? Čo už vieme, že ten plán nefunguje a e, že Bashar al-Assad e, zabíja viac ľudí a že vieme, že on um, svoje um, sľuby porušuje a že stále um, spáchať zločiny vašej ľudskosti. Nevieme to, vieme to. Myslím si, že teraz už čas vypršal a potrebujeme um, pozorovať a chrániť pozorovateľov. Nie. Teraz potrebujeme to chrániť a potrebujeme um, tri veci. Um, bezpečné uh, zóny, omletné koridory a podporu pre sírskú opozíciu. A keď to e, chcete robiť s e, bezpečnostnou radou, tak to robíme s bezpečnostnou radou. A keď to nie je možné s bezpečnostnou radou kvôli e, stanovisku e, Ruska či nie, tak to robím bez bezpečnostnej rady. Ale medzinárodné spoločenstvo má povinnosť. A nakoniec posledná otázka. Môžete nám dať nejaké informácie k tomu poslednému incidentu s nemeckou loďou, ktorá sa snaží doručiť zbranie do Sýrie a ktorá priamo porušuje embargo na zbranie pán predseda, myslím, že som to povedal aj pani Dekazer, to e, je dôležitejšie, e, e, keď hovoríme o vážnych problémoch v Sýrii. Jestli dovolíte, pane Verhofstadt. dovolíte, pán Verhofstadt. Zákony a naše nariadenia sú na to, aby sa dodržovali je na vás, aby ste vyzvážili, čo nám chcete povedať a ako usporiadate vašu reč. Mali ste na to 3 minúty. Dámy a páni, a teraz dám slovo na 2 minúty pani Brandner, nech sa páči. Vážená eh, vysoká predstaviteľka, eh, Myslím, že situácia je naďalej e, e, hrozivá a skutočne má sa poskytnúť pozorovateľom e, ozbrojená ochránka, helikoptery a tak ďalej. Teda zatiaľ nevidíme, že by to priniesalo nejaké výsledky. Potrebujeme podporiť politicky a logisticky demokratickú vládu. Myslím, že je tu riziko, že sa nám nepodarí e, skutočne vytvoriť akúsi dobrú základňu e, po humanitárnej stránke. Tiež musíme viac urobiť, zabezpečiť ľudské práva utečencov. Strieľanie tými či onými e, je neakceptovateľné. Je našou povinnosťou pomôcť týmto utečencom musíme skutočne v tejto veci urobiť viac. A chcem poukázať na jednu veľmi dôležitú tému. Musíme sa, e, musíme e, sa zamyslieť nad tým, ako skoncovať s prelievaním krvi. Sú tu dva incidenty. 10. januára cyperské orgány e, umožnili dokovanie e, ruskej lode, ktoré, ktorá prinášala e, ťažké zbranie, e, ktoré boli poskytnuté Asadovi. A jednoducho 13. apríla nemecká loď pod vlajkou, plaviace sa pod vlajkou Antika Barba vlastne priniesla zbranie Sýrii a te, teraz sa vlastne stratila tá loď z dohľadu a to je neakceptovateľné. Spojené národy a členské štáty musia dodržiavať všetky zásady embarga na dodávania zbraní. A toto sú dva incidenty, ktoré sa realizovali E, a, e, ktoré sa prejavili, ale zatiaľ e, naša zahraničná služba EÚ na to nezareagovala. Musíme mať dôkladný monitoring, musíme skutočne dohliadať na to, aby systém, systematické embargo bolo dodržiavané. Ja vám odovzdám tieto podklady a očakávam od váš odpoveď. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, či ste ochotná akceptovať eh, modrú kartičku. Pán Kasulidis, máte slovo. No, ale musím počkať, až dáma sa, si uchopí nejaké slúchadlo. Prepačte, tu nie sme pre fotografov, ale kvôli dôležitejším veciam. Prosím, aby ste si nasadili sluchadla, pretože bude vám položená otázka. Čo, podľa toho, čo viem, e, v lete minulého roku Cyprus e, bolo posiahnuté e, katastrofou, pretože akceptovalo dodávku výbušnín. Bolo, došlo k porušeniu embarga. Bolo veľa ľudí usmrtených a bol to aj ekonomická katastrofa. Verzia toho incidentu, ktorý ste vy uviedli, je trošku iná zo strany vlády Cypru ja e, skutočne chcem zo strany Lady Ashtonovej počuť, či došlo k porušenia embargu alebo nie. Embarga alebo nie. Prepačte, ale to, čo prezentujete, nepredstavuje poznámku e, typu modrej karty. Takže nech sa páči, zareagujte. Ďakujem. E, ako viete, v rámci embarga na dodávku zbraní je klauzula, ktorá hovorí o zákaze e, prevozu, transferu zbraní. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o tom, ako je definovaný tento transfer, ale fakt je ten, že to prešlo E, vašimi prístavmi e, skutočne zakotvila e, v prístave na Cypre. Bola to ruská loď a to sú fakty. Potrebujeme, aby to bolo vyšetrené a potrebujeme výstup toho vyšetrovania, aká je tá skutočnosť, mať tvrdé fakty v rukách a myslím, že EÚ musí realizovať toto vyšetrenie, aby bola dôveryhodnou v tejto veci. Druhá modrá karta. Pán Georgiu, nech sa páči. Prosím, aby ste boli struční. Ja som sa len chcel spýtať, či kolega vie, že, že cyperská vláda, teda či cyperská vláda nejako postupovala proti tomu podniku, ktorý zasielal tento náklad do Sýrie. A či cyperská vláda chce vyšetriť túto otázku. Po druhé, vie sa, prečo Cyprus nie je vlastne súčasťou tej uh, dohody. Viem, že to uh, teda nedovoluje Turecko, ale ak by ak by e, bol Cyprus člen tejto dohody, čo by to znamenalo? Ďakujem. E, hovorím tu o tom, že v tom čase sa vedelo, že loď bola v prístave a nebola zastavená. A to kritizujem politicky. Ako môžete dovoliť odísť lodi z, z prístavu s 59 tonami e, zbraní, keď viete, ako sa použijú. My nevieme, e, nemáme teda presné informácie o tom, ale ja viem, že došlo k e, dialógu s cyperskou e, vládou a možno, že niečo sa teda aj vykonalo, ale ja chcem, aby tu bolo vyšetrovanie. Nemôžeme jednoducho mlčať. Ďakujem za odpoveď. A teraz odozdám slovo e, pánovi Karimovi. ďakujem, pán predseda. E, pani vysoká predstaviteľka, ja si vážim to, ako e, starostlivo, ako opatrne ste zvážili vaše slova. Ja chápem tú dynamiku, akej čelite, použili ste výraz tranzícia alebo transformácia vedu e, vedená Sýriou, to bolo použité aj mnohými inými e, predstaviteľmi za posledné týždne, ale my nebudeme mať e, síru vedenú e, demokratickú transformáciu, ak nebudeme mať aj sírskú opozíciu. A toto zatiaľ chýba. A chýbajú nám aj informácie o tom, čo medzinárodné spoločenstvo alebo my ako Európska únia robíme, aby sme uh, prispeli k tej základnej zmene, ktorú čakáme ohľadom opozície. A po druhé, čo chcem spomenúť v súlade s online aktivistami a to, ako um, ich e, naďalej napáda režim veľmi modernou, sofistikovanou technológiou, identifikuje ich, zatýka ich e, tak, aby zaručili, e, že sa tie posolstva, tie správy o tom, aké zvertla sa tam páchajú, nedostanú do sveta. Ďakujem a teraz na jednu minútu má slovo pán Velder. Ďakujem pekne. Demilitarizácia v mnohých konfliktoch je e, potrebné na to, aby sa vytvorilo politické riešenie. Problémom je e, veľké plynutie zbraní z e, susedných štátov. Európa by mohla možno mať istú preventívnu úlohu v Sýrii ako aj v Líbii, pretože je tam mnoho, sú tam mierové operácie, mnohí príslušníci majú európsku e, národnosť a bolo by možné, aby európske modré e, prilby kontrolovali hranicu medzi Sýriou a Libanonom e, v tejto oblasti? E, bolo by treba vyvíjať nátlak na sírskej chcírských e, predstaviteľov, aby došlo k rokovaniam a treba nástojiť na akceptácii e, mierového plánu, ktorý bol prijatý. Ďakujem za dodržanie času a teraz pán Hadži Čorčo. Nie je pochopnosti o tom, že Európska únia a náš parlament, že um, by sme boli lahostajní k tým uh, násilnostiam, masaker, ktorý mimochodom e, je spôsobený vlastne politickou špičkou tejto krajiny. Dôležité je, aby sme uvážili naše pochybnosti, vyvážili kritiku, koľké tisícky e, mŕtvych sa musia dostať na jednu e, stranu váh, na jednu misku váh aby sme mohli vysloviť nahlas o pochybnosti o tamojšej údajnej demokracii. Mnohí tvrdia, že desiatky tisíc mŕtvych vyvažujú to, čo sa deje v tejto údajnej demokracii. Nemôžno predsa hovoriť o zbraňovej rovnováha v tejto krajine treba dodržiavať Amánov plán bez toho, že by dochádzalo k nejakým porušeniam. Jediný spôsob, ako môžeme pochopiť, e, aký význam má Sýria v regióne, je práve ten, táto cesta. Myslím si, že Čína a, a Sýria tu zohrávajú úlohy, sú tu určité záujmy v rade, v Bezpečnostnej rade, a to, čo vidíme, je vlastne výsledok. Nemôže byť prípustné, aby čoraz viac mŕtvych e, pribúdalo, keď sa jednoducho sa budú exportovať zbra- zbranie do Sýrie. Keď budeme trvať na tom, že Ananov plán sa e, musí implementovať, tak to je jediný postup, aby sme mohli zabezpečiť, že sa to všetko utíši. Ďakujeme pani Gomeš na dve minúty teraz. Na dve minúty. Nech sa páči. Z návštevy, ktorá, ktorú sme absolvovali spolu s pani de Kaiser v oblasti, uh, sme uh, mali kontakty s utečencami a inými. A podľa mňa sú tu reprezentujúce dve, dve uh, uh, vojny. Jedna sa odohráva v New Yorku, opozícia medzi Ruskom, e, Spojenými štátmi a Čínou a druhá vojna medzi sunitmi a, teda, e, a šítmi. Podpora Iránu pre týchto neskôr spomenutých. Myslím si, že je to veľmi uh, znepokojujúce táto pokrytectvo, ktoré sa odohráva i v našich členských krajinách. Hovorilo sa o humanitárnom koridore, ale e, v realite, v realite sa nič nestalo. Samozrejme, e, že sa tu zohráva politická pokrytecká hra neakceptovateľné porušenie embarga, o ktorom sme hovorili, to treba e, vyjasniť. Naše členské krajiny to musia vyjasniť pre OSN je dôležité podporiť Anánov plán. To je totiž jediný spôsob, ako e, e, potlačiť túto zdlhavú občianskú vojnu, ale i ďalšia vec by mala byť v EÚ dôležitá. My, my chceme, aby Assad bol zbavený moci mal by sa postaviť pred Medzinárodný e, súdny tribunál za zločiny proti e, sírskému obyvateľstvu. Je dôležité, aby sme podporili akýmkoľvek spôsobom tento plán, pokiaľ ide o bezpečnosť napríklad pozorovateľov, ak e, chcú pracovať v krajine. Takisto musíme podporiť utečencov, nie len tých, ktorí sú v Turecku, ale i v Libanone, žijú v zložitých podmienkach, takisto miestna populácia. A tiež musíme hovoriť so sírskou opozíciou, aby bola zjednotená v forme demokratickej platformy. Ďakujem. Hovorí pán predsedajúci a pán Kreisler Dorfer má mi e, slovo na minútu. Pani Eh, Ashton sme naozaj zahambení tým, čo sa musí diať si Kofi Annan ako sprostredkovateľ urobil, čo mohol, ale eh, stačí tento plán B? Nie, pretože pokiaľ svetové spoločenstvo eh, s Asadovi neukáže, že má odísť, pretože jeho on a jeho stúpenci ak bude vidieť, že má voľnú ruku bude bojovať proti každému zárodku odporu. Preto musíme byť jednotní. A kto si myslí, že s Asadom a jeho e, stupencami sa dá rokovať, e, tý, e, vás musím sklamať. Mohli by ste prosím byť tichšie v sále, aby som mohol vôbec hovoriť, pán Ferhovštát, prosím, nebavte sa tak nahlas. Keď si niekto myslí, že sa s nimi dá rokovať, tak e, vás sklamem. Uh, turecký prezident má pravdu keď vyžiada viac podpory pre utečencov v, eh, v pohraničnej oblasti a koridory, to vieme celkom presne. Ne, nikto nechce eska, eskaláciu alebo dokonca vo, vojnu, ale ako dlho súčasne chceme sa prizerať týmto vraždám. Potrebujeme plán B, pretože šestbodový plán nebude eh, fungovať, ale tento plán B nevidíme zatiaľ na obzore. Ďakujem a teraz začíname postupom kečty. Aj máme 6 rečníkov. Ako prvá a má slovo pani Kretu. Ďakujem. Tento Ananov plán je posledná, posledný pokus diplomatického riešenia sírskeho konfliktu, ktorý pretrváva uh, už rok. Viac ako 11 tisíc ľudí zahynulo a Mnohí boli donútení e, k azylu, k, e, e, úteku viac ako 10 tisíc. Rokovania neprinášajú žiadne výsledky a prímerie zo štvrtka sa nedodržuje. To uh, ukazuje nezmierlivosť v režimu. Ďalšie represie, ktoré pokračovali sírska kríza, sa rieši na pôde Bezpečnostnej rady. Z 21. marca máme e, vyhlásenie, ktoré e, hovorí o vyslaní e, pozorovateľov. Je dôležitá humanitárna pomoc, prepustenie zajacov a dobrá práca pozorovateľov. Teraz má slovo pán Tanok. Ďakujem, pán predsa predseda. Situácia v Sýrii sa bohužiaľ stále zhoršuje. Dnes, sme sa dozvedeli, že vládne síly opätovne sa pokúsili bombardovať e, oblasti, ktoré e, sú e, obsadené oslobodzovacou armádou. Takže vyzývam vysokú predstaviteľku, aby sa znásobili naše úsilie pri, pri týchto rokovaniach. Európska únia musí bojovať na, za našu pozorovateľskú misiu, aby čo najskôr a bez bez prerušovania začali e, pra, e, prácu. Myslím si, že Assad strátil akúkoľvek opod- e, legitímnosť vládnuť svojej krajine. Odhaduje sa, že 9 tisíc civilistov bolo zavraždených. Vláda musí byť braná plne na zodpovednosť. Potrebné sú všetky sankcie, aby sa drž, aby povinnosti

podľa médií disp, uh, eh, disponuje uh, eh, Syria viac ako 2000 raketami, ktoré sú vybavené uh, uh, nebezpečnými chemickými e, látkami. Politické vákuum sa zasa zaplňa e, radikálnymi silami a preto treba situáciu stabilizovať. To má najväčšiu prioritu pre EÚ. E Cieľom je mier v tejto oblasti. Mier ktorý e, bude viesť k demokratickému, umiernenému režimu. Takisto aj menšiny, Arménci, napríklad kresťania a kurdi musia mať rešpektované ich práva. E, tu musí si svoje e, povinnosti plniť aj Ankara, Turecko. Prúdy utečencov nemôžu smerovať len do Európy. Tu sa môže ukázať, či Turecko vie s nami spolupracovať, alebo či využíva tento konflikt na posilnenie svojich geopolitických záujmov v regióne. Jedna vec je však istá, Turecko ako e, kandidát e, na vstup do EÚ si vlastne dávame priamo do centra Európy tu také, takéhoto kandidáta. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pani Žuber. Obrigada, senhor presidente. É certo que o povo sírio quer mais democracia e mais... Ďakujem, pán predsedajúci. Je jasné, že ľudia chcú viac spravodlivosti a viac slobody a e, opozícia e, vyzýva e, k zmenám. To však, čo však vidíme, nie je revolúcia. Je to na jednej strane to nie, nie, nie, je to v skutočnosti vojna, ktorá je financovaná zvonka. Vidíme tu uh, vojakov, ktorí sú z mnohých okolitých krajín, ktorí sú financovaní a vybavení zbraniami zo Spojených štátov a z Francúzska. Už to nie je len vnútorný sírsky konflikt, ale je to externý e, imperialistický, e, imperialistické úsilie. E, potrebujeme mieru milovné riešenie konfliktu pod záštitou OSN a to bude fungovať len vtedy, ak Spojené štáty, EÚ a OSN zastavia dovoz zbraní do Sýrie a nebudú zasahovať nejakým spôsobom vojensky či finančne do konfliktov. To je jediný spôsob, ktorý môžeme e, nastoliť e, mier, inak sme len pokrytecky. Ďakujeme a posledným rečníkom je pán Mölcer. Ďakujem, pán predseda. Vláda, opozícia e, sa, si navzájom sa e, obvinujú z porušenia prímeria a treba vychádzať z toho, že na oboch stranách došlo k poručeniam ľudských práv, ale implementácia 6-bodového plánu v, taktom, v takomto prípade bude ťažkým projektom. Či budú môcť e, kontrolóri OSN e, si plniť svoje povinnosti a spojiť e, za rokovacím stolom jednotlivých zúčastnených, alebo ak tu budú skôr zlyhania týchto jednotlivých uh, zastieracích uh, manévrov. To všetko nám ukážu budúce dni. Ak nebudeme mať uh, úspech, je dôležité zvýšiť tlak priamy zásah, tak ako uh, ju požadujú, uh, op, uh, po, požaduje uh, opozícia, ako napríklad uh, zóna zákazu preletov. Nuž, v každom prípade e, e, OSN treba, e, musí zintenzívniť svoje plánovanie pre obdobie po Asadovi a musíme sa vyhnúť už takým chybám, aké sa udeli doteraz. Ďakujeme a záverečné poznámky dávam slovo pani Eštonovej. Ďakujem. Zo všetkých vystúpení je jasné, ako cítia poslanci a poslankyne tohto parlamentu a samozrejme e, súhlasím so všetkými, ktorí sú otrasení tým utrpením v Sýrii. Na záver tejto rozpravy mám tri pripomienky. Prvá. Samozrejme, je to veľmi emocionálne a intuitívne atraktívne zamýšľať sa nad nejakými bezpečnými prístavmi, koridormi a tak ďalej. Avšak treba si uvedomiť, že násilie v Sýrii to je na ploche 180 tisíc km štvorcových. Nie je to niekde izolovanie, ale je to všade. Takisto si treba uvedomiť, že humanitárne organizácie sú veľmi nervózne z čohokoľvek, čo by nejak súviselo s vojenským násadením na podporu ich práce a musíme ich rešpektovať, musíme využiť ich skúsenosti. Okrem toho treba pamätať na to, že tam, keď, kde vôjde vojenská čižma, to má veľký dopad. A bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN by to bolo No, aby som to tak jemne povedala, dosť náročné. A je teda veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, o čom tu hovoríme o, pri týchto myšlienkach. O čom vlastne hovoríme. Neznamená, že, neznamená, že to zamietame, nestačí to, ale musíme sa zamyslieť nad tým, čo to presne je. Po druhé, OSN nemá embargo na zbranie, lebo nebolo možné dosiahnuť v Bezpečnostnej rade dohodu. My máme e- embargo na zbranie, USA majú takisto. A takisto chceme spolupracovať s cyperskou, nemeckou vládou, ktorí to momentálne skúmajú a ja samozrejme zareagujem na akékoľvek informácie, ktoré sa mi dostanú. A po tretie, Robíme všetko, čo je v našich silách, pracujeme čo najúžšie so všetkými, aby sa zjednotili opozičné skupiny. V mojom poslednom rozhovore s Kofin Ananom e, naozaj veľmi mu išlo práve o to, aby sa nejako spojili všetky tieto opozičné skupiny, aby si sadli za jeden stôl, aby prekonali svoje rozdiely a dopracovali sa k spoločnému názoru. Viem, že je to dosť veľká, dosť dôležitá vec. Musíme teda na, naďalej e, byť s nimi v kontakte, v kontakte s našimi kolegami na celom svete, aby sme podporili túto jednotu. Ale tento plán Kofio Anana, 6-bodový plán, to je to, na čo sa musíme sústrediť. Tam konečne máme e, bezpečnostnú radu, teda rezolúciu bezpečnostnej rady, ktorú môžeme všetci podporiť. Samozrejme sú tam obrovské problémy. Už e, aj teraz sú tam obrovské problémy v Sýrii s týmto plánom a s primerím je jasné, že treba začať s touto prácou, treba ich podporiť a musíme vynaložiť maximálne úsilie, aby všetkých týchto šest bodov bolo implementovaných a aby sme urobili to, čo od nás žiada Kofi Annan, teda aby sme e, mu dali našu plnú podporu. Moju podporu má. Ďakujem pekne, dámy a páni. Týmto uzatváram rozpravu. Hlasovanie bude v piatok o 12. The next point. Ďalší bod na programe je situácia v Barme.